uvoľnenie e, jeho postu. Teraz prejdeme e, k pracovnému programu. E, v súlade s článkom 149 rokovacieho poriadku konferenciou predsedov 12. maja prijatý záverečný program bol daný k dispozícii v súlade s návrhmi alebo v zhode s poslaním skupinami navrhujem nasledovné eh, zmeny. Dnes vyhlásenie komisie o tých tzv. endokrinných disruptoroch o aktuálnom stave po eh, rozsudku súdneho dvoru zo 16. decembra 2015. Eh, tento bude ako štvrtý bod, alebo zaradí ako štvrtý bod na program, teda po vyhláseniach Rady a komisie o transatlantickej výmene údajov. V prípade prijatia bude zasadnutie predlžené do 12.00. Má niekto proti tomuto zasadnutiu pripomienky? A tým je program dnešného dňa zmenený. Okrem toho som dostal nasledujúci, nasledujúci žiadosť. Politická skupina Zelených, ALDE a SAD žiadajú rozpravu o e, súčasnom uznesení alebo tom, tomto prehlásení uzavrieť uznesením, o ktorom by sa mala hlasovať na prvom plenárnom zasadnutí v júni. No a k tomuto dostane slovo, o dôvodeniu dostane slovo pán Lambert. Áno, ďakujem pekne. Prístup komisie k endokrinným disruptorom a čo je výnimočné v tejto situácii, že Európska inštitúcia alebo Európska inštitúcia, ktorá má byť strážkyňou e, z mluv, rešpektuje vlastnú eh, zmluvu, minimálne podľa názoru nášho právneho eh, servisu. Je, je eh, nepochybné, že komisia zatiaľ neprijala príslušné opatrenia v súlade s člán, príslušným článkom zmluvy o fungovaní Európskej únie a preto my žiadame, aby bolo prijaté uznesenie, pretože to je to najmenej, čo tento parlament môže urobiť, tak aby pripomenul komisie, komisii jej misiu. Takže ak návrh na vyslovenie nedôvery je neprimeraným nástrojom, tak eh, parlament eh, alebo uznesenie prijaté v parlamente je to najmenej, čo môžeme urobiť a komisia môže povedať, čo si o tom myslí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Za tento návrh e, sa chce vyjadriť pani van Brempt. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Naša skupina by chcela podporiť žiadosť zelených. Ako sme povedali, súd už rozhodol, že komisia nedodržiava vlastné pravidlá a myslím, že je veľmi dôležité, aby sme to jasne povedali v uznesení voči komisii. Je veľmi dôležité, aby oni E, predložili prísne pravidla o endokrinných disruptoroch, e, nezaložené na nezákonnom e, vyhodnotení dopadov, ale na základe vedeckých kritérií. Ďakujem pekne, pani van Bremt. Chcel by sa niekto vyjadriť proti tomuto návrhu? Zdá sa, že nikto nie je proti, takže budeme hlasovať za. Prosím, zdvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? A bolo to prijaté. Takže vyhlásenie vyhlásenie komisie, ktoré sa uskutoční dnes a bude uzavreté uznesením, ktoré bude prijaté na prvom plenárnom zasadnutí v júni. A dnešný program ostáva nezmenený. No a skupina ENF eh, požaduje vyjadrenie eh, podpredsedničky vysokej predstaviteľky podpredsedničky komisie a vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničnú bezpečnostné politiky o situácii po voľbách v Kongo Brazzaville. A k tomu dostáva slovo pán kolega Alio. To bol prvý bod dnešného zasadnutia. Áno, ďakujem pekne, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Situácia v Kongo Brazzaville je veľmi náročná a zložitá pro, po Eh, referende na to, aby sa eh, predlžil mandát eh, hlavy štátu, bombardovanie z bombových útokov je obvinená opozícia, viacero kandidátov, medzi nimi generál Moboko, ktorý bol v Stredoafrickej republike na čele afrických zložiek. No a ja myslím, že je na čase, aby sme hovorili o skutočnej situácii v Kongo Brazzaville, aby sme vedeli, aký je pravdivý obraz. Ďakujem pekne, kto by chcel sa vystúpiť za tento návrh. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja myslím, že aj tento návrh voľnej vlády, alebo že by aby odišiel predstaviteľ Európskej únie, to spôsobuje ďalšie obavy a neistotu v obraze, ktorý mu teraz tak veľmi dobre opísaný. Je to skutočne závažná situácia a bolo by vhodné, aby sa k tomu v parlamente viedla rozprava. Ďakujem pekne. Chcel by niekto vystúpiť proti tomuto návrhu? Zdá sa, že nie, takže budeme hlasovať o návrhu poslanca pána Alio. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Tento návrh bol zamietnutý. A príslušne nezmenený, dámy a páni. 40 poslancov podľa článku 113 odsek 4 rokovacieho poriadku písomne predložilo námietku proti postupu pri správe Kovačev. Je to odporučenie Európskeho parlamentu k 71. zasadnutiu valného zhromaženia OSN. A ja preto aby sme sa, navrhujem, aby sme touto správou zaoberali na uh, zasadnutí budúcnosti. Uh, má niekto nejaké pripomienky? Nie. Dobre. Uh, teraz zajtrajší program bola prijatá správa o imunite pani Regner a vo štvrtok sa bude počas hlasovania o tejto správe hlasovať. No a to ešte nie je všetko. Ešte musím na upresnenie povedať, že to nie je správa o imunite pani Regner, ale pani Regner je spravodajkyňa e, v dostupe e, žiadosti o zrušenie imunity v Nemčine to nebolo úplne jednoznačné. Skupina GUE požiadala eh, vyhlásenie rady o, o údajnom zaplatení komisára Ariasa Kaneteho eh, do korupčných prípadov. Navrhujú to dať ako prvý bod na program a k tomu dostáva slovo pán Benito Ziluaga. Ďakujem, pán predseda. využíval svoj vplyv na to, aby podporil uranové bane v Salamanke, rozličné ropné spoločnosti, takisto rodinkárstvo súvisiace s Panamou. Jednoducho sú tu svetkovia tejto korupcie, ktorí poukazujú na to, že pán Kalnietie by mohol byť do tohto zapletený. A napokon daňová amnestia pre jednotlivcov v Španielsku. To takisto súvisí s podozreniami súvisiacimi s ním. Je to komisár pre zmenu klímy a Európska únia bude zodpovedná za škody, ak sa nepostaví k tejto situácii správnym spôsobom, pretože veľká koalícia socialistov a konzervatívcov v Európe umožnila nomináciu tohto konkrétneho komisára. Myslím si, že v miestnosti je príliš veľký hluk. EPP, EPP a Partido Popular v Španielsku by nemali exportovať svoj model do zvyšku Európy, pretože ich model je nelegálne e, zneužívanie právomoci. Celé roky to robili v Španielsku. A tento komisár, jeho stanovisko on bol predsa aj v tejto snemovni. Nechceme predsa zničiť dôveru Európanov v naše inštitúcie. Chcel by niekto vystúpiť a podporiť tento návrh? Kto by chcel vystúpiť proti? Pani van Brempt? Áno, pán predseda, dovolte mi vysvetliť, že nepodporujeme toto predložené tento návrh, pretože to je závažná, mohla by to byť závažná záležitosť, nie je to preto, že by sme si nemysleli, že potrebujeme transparentnosť tejto veci, ale práve preto, že potrebujeme transparentnosť, veríme, že ju potrebujeme a preto túto záležitosť musíme zobrať tak vážne, aby sme to naozaj hĺbkovo preskúmali, všetky tieto obvinenia, otázky hĺbkovo preskúmali a až potom sa vrátili na plenárku a potom predložili ten najlepší spôsob, ako sa postaviť k tejto veci a nie vopred eh, konferenci- pred konferenciou predsedov. Pani Groste, vy ste prihlasili k rokovaciemu poriadku. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetci poznáme pána Kaneteho. Je to komisár veľmi kvalitný, ktorý preukázal svoju kompetentnosť a v rokovaniach COP21 to preukázal. Jeho prehlásenie o záujmoch dostal, predložil komisie on Ehm, bol schválený, on chápe všetky profesionálne, eh, profesionálne záujmy. Jeho aktivity, jeho manželky boli podozrivé, bol tu, eh, bol tu podozrenia konflikt záujmov. Eh, no a mne je ľúto, že napriek tomu, že sa snažil komisár o transparentnosť, tak extrémna pravica a ľavica sa snaží nájsť všetky možné prostriedky, aby ho diskreditovali No a preto naša skupina EPP je proti tejto žiadosti. Der Antrag ist gestellt. Jednoduchšia hm, bola poda, podaná žiadosť, aby sa o tomto hlasovalo v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Abstimmung. Hlasovanie je ukončené. Der Antrag. A návrh bol zamietnutý. Die Tagesordnung für den heutigen Tag. No a program dnešného zasadnutia je príslušne zmenený. Ďakujem pekne. No a teraz prídeme k prehláseniu Rady a komisie o balíčku pre digitálny vnútorný trh. A k tomu dostáva slovo e, pán komisár Ansip. No a počkajte chvíľku. Pán komisár, chvíľu počkáme.